morning everybody dear president Kariančeva, dear vice Dobré ráno všetkým, eh, vážení členovia eh, parlamentu, vážení kolegovia EU z Európskeho parlamentu. Som veľmi rád, že sa tu stretávame pri z eh, príležitosti 7. Európskeho parlamentného týždňa. Je to podujatie organizované každoročne. Je to najväčší, najväčšie podujatie e, predstavnutie medzi per, par, parlamentami e, v našom kalendári. E, je tu zastúpených 26 e, parlamentov, e, 4 kandidátske krajiny, aj Norsko a Švajčiarsko sú prítomné. Národné parlamenty predstavujú kľúčovú úlohu pri približovaní kľúčových politík eh, k občanom. To je cieľ, ktorý som si stanovil pre môj mandát ako predseda Európskeho parlamentu. Musíme eh, budovať eh, dôveru v našu úniu a jej inštitúcie. Musíme budovať novú víziu pre budúcnosť Európy a robiť konkrétne kroky, aby Eh, občania mali eh, z Európskej únie prínos. Eh, názorom Európskej únie je, že spolupráca medzi parlamentami a výmena najlepších postupov medzi nami sú preto veľmi významné a živia diskusiu o budúcnosti Európskej únie. Dovolte mi, prosím, aby som pokračoval v mojom rodnom jazyku. V týchto dvoch dňoch diskutujeme o efektívnosti európskeho semestra, koordinácii e, európskych hospodárskych politík, o stabilite, raste a riadení ekonomiky. E, obnovenie hospodárskeho rastu po 10-ročnej kríze je určite dobrou správou, avšak e, rozširuje sa medzera medzi zaostalými regiónmi a regióny, ktoré sú popredu. Novel vytvárané bohatstvo, z neho profituje iba 15 obyvateľstva. Tento tak asymetrický rast nevytvára dostatočné príležitosti eh, pre prácu, hlavne pre mladých ľudí. 23 miliónov 15 až 24 ročných Európanov neštuduje a nepracuje stredné e, triedy e, sa oslabujú a mladé generácie po prvýkrát majú horšie perspektívy než ich rodičia. V týchto rokoch globálna e, ekonomika prešla veľkými zmenami, technologický rozvoj, voľný, e, pre, čoraz voľnejší presun kapitálov, e, všetko to e, viedlo k zvýšenej hospodárskej súťaži, ale vedie to aj k veľkému tlaku na pracovné podmienky, e, environmentálne štandardy či e, daňovú oblasť. E, často nekontrolované migračné toky penalizujú hlavne najchudobnejšie vrstvy obyvateľov, tie isté, ktoré v perifériách žijú v kontakte s frustráciou, a so zložitou, so sociálnou e, situáciou. Jedin, jedinou odpoveďou na to sú konkrétne opatrenia e, demokratickejšej, efektívnejšej Európskej únie. Iba ak budeme spolupracovať, e, budeme naozaj môcť ovplyvniť otázky, ktoré majú nadnárodný charakter. A kde ide o to, aby sme prevzali našu úlohu aktívnych aktérov voči hráčom ako USA, Čína, Ruská federácia a podobne. E, máme pred sebou dvojakú výzvu. Musíme nielen podporovať rast, rovnako dôležité je zabezpečiť, aby tento e, rast e, prinášal prínos, prosperitu a pracovné miesta väčšiemu počtu ľudí. Iba tak budeme v súlade s našimi zakladajúcimi hodnotami, ako dôstojnosť e, ľudskej bytosti aj e, pomocou práce. Technologická revolúcia, digitalizácia, umelá <coughs> inteligencia veľmi menia e, hospodárskú súťaž, situáciu na trhu práce. Európske politiky musia sprevádzať tieto zmeny. Nemôžu len podporovať úsilie priemyslu, ale aj zamestnancov vďaka eh, reštrukturalizáciám a eh, vzdelávaniu, obnovovaniu, aktualizácii eh, zručností. Treba podporovať digitálne platformy. Jeden internetový gigant nemôže diktovať všetko, musí od, od práv zamestnancov až po ochranu osobných údajov či to, koľko bude platiť dáne, je potrebná spolupráca e, fiškálnej e, sféry, spravodlivosti v tejto oblasti. Musíme e, teda pokračovať v tom, na, čom, na čom sme začali pracovať, keď sme začali budovať jednotný trh. Ešte pred nami veľa práce náš trh musí vyvinúť eh, všetok svoj potenciál, hlavne v oblastiach ako služby, energetika, digitálna sféra či kapitál. Doplne, eh, dokončovanie eh, tohto trhu znamená podporovať aj spo, zamestnancov, spotrebiteľov, približovať menej rozvinuté regióny tým bohatším. Paralelne ku kapitálovému trhu a bankovej únie musíme pracovať aj na fiskálnej, ekonomickej a politickej oblasti. Nemôžeme mať rovnakú menu bez toho, aby sme e, tu mali e, homogénejšiu situáciu a homogénejšiu situáciu v oblasti sociálnej a ekonomickej. Treba sa snažiť redukovať ekonomické a finančné e, rizika pomocou spoločných nástrojov v Európskej únii vo februári minulého roku parlament prijal tri správy pre zlepšenie ekonomického riadenia EÚ. Chceme mať európskeho ministra financí, ktorý by mohol koordinovať intervencie, ktoré by podporovali reformy pre rast a zamestnanosť. Potrebujeme aj kvalitnejšie investície do výskumu a inovácií, aby EÚ bola konkurentou najkonkurencieschopnejšou oblasťou sveta sme aj e, za vytvorenie fondu pre zách, e, Európsky menový e, fond, ktorý by vyvažoval nerovnosti medzi štátmi a podporoval štruktúralné reformy. Tieto nástroje však si vyžadujú transparentné demokratické ekonomické riadenie a preto Európsky parlament a národné parlamenty musia byť čoraz zainteresovanejšie do procesov rozhodovania. Musíme čoraz viac spolupracovať medzi nami. V tomto prvom roku, eh, kedy som sa stal predsedom parlamentu, som robil všetko preto, aby všetky rozhodnutia Európskej únie eh, videli, eh, že v ich centre sú, majú byť záujmy občanov Európy. Parlament je prvou inštitúciou Európskej únie. Našou úlohou je ko kontrolovať prácu Európskej komisie nielen posúvať e, e, papiere ďalej, ktoré k nám e, pošlú z budov, ktoré sú tu na blízku, ale naozaj mať silnú úlohu spolu zákonodárcu a chceme to robiť v plnom súlade so všetkými národnými parlamentami ktoré musia takisto dohliadať na našu prácu, kontrolovať, či vždy rešpektujeme pravidlá subsidiarity. Ide o veľmi cennú spoluprácu, v ktorej centre sú občania. Pretože ak parlament, ak parlamenty e, stratia túto úlohu, tak e, sa oslabí e, tá centrálna úloha občana a oslabí sa samotná demokracia. Práve preto si myslím, že v tejto citlivej fáze prechodu, kedy E, vyvstáva veľa ne- nespokojností v Európe. Je veľmi dôležitou fázou a v nej je veľmi dôležitá práca Európskeho parlamentu a práca národných parlamentov a práca, ktorú tieto budú e, vyvíjať, pretože tie prenášajú E, sú prepojením medzi občanmi a exekutívou. A je na nás, aby sme vždy konali v záujme občanov. Cieľ tohto parlamentného týždňa je práve, aby sme čoraz viac zainteresovali národné parlamenty. Následovné dva panely sú príkladom metódy spoločného riadenia. Prvom sa budeme zaobrať na e, e, úlohou parlamentov, e, pokiaľ ide o mechanizmus stability v Európe. A potom sa budeme zaoberať viacočným finančným rámcom v druhom paneli. Ja verím, že budúci rozpočet bude naozaj politickým rozpočtom, ktorý bude reagovať na priority, ktoré majú občania ako nezamestnanosť mladých, nelegálna imigrácia, nástroje pre bezpečnosť a obranu či klimatické zmeny. E, komunitárny rozpočet nemôže len redistribuovať e, financie, E, samozrejme, my veríme v politiku e, súdržnosti, ale musí predstavovať pridanú hodnotu, musí to byť politický rozpočet, ktorý reaguje na toto obdobie krízy a e, poskytuje čoraz lepšie odpovede na potreby občanov. Prijatím týchto troch správ Európskeho parlamentu a podpisom Rímskej deklarácie 25. marca minulého roku a takisto aj reflexné dokumenty Európskej komisie otvorili fázu diskusie o budúcnosti EÚ. My sme pozvali všetkých šéfov eh, eh, členských štátov, aby sa vyjadrili na pléne. Eh, holandský, chorvátsky zastupcovia tu už boli, bude nasledovať francúzsky prezident a portugalský chceme e, sa e, vlastne byť konfrontovaní e, s myšlienkami, ktoré budú zaznievať na našom pléne, chceme o tom otvorene diskutovať a chceme aby Európsky parlament po prvýkrát bol naozaj v centre diskusie o budúcnosti EÚ. Nie je to diskusia o budúcnosti byrokracie, ale pol miliardy žien a mužov, ktorí žijú vo vnútri hraníc Európskej únie. Želáme si otvorenú diskusiu a chceme preto posilňovať demokratický proces e, čoraz, e, pomocou čoraz plodnejšej spolupráce medzi nami a vami. A práve preto vám e, tak ďakujem za vašu prítomnosť tu dnes. A teraz už by som chcel slovo postúpiť k svete Kranečeva, ktorá predseda Bulharskému parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. господин Ďakujem pekne, vážený pán predseda Tajany, vážený pán komisár Dombrovský, dámy a páni, kolegyne, kolegovia. Ja ako predsednička Národného zhromaždenia Bulharskej republiky by som rada vyjadrila e, svoju radosť z tejto príležitosti spolupredsedať e, medziparlamentnej konferencii o stabilite v rámci hospodárskeho riadenia a správy EÚ. E toto je tretie podujatie, ktoré súvisí s medziparlamentnou dimenziou e, bulharského predsedníctva a prvé podujatie, ktoré sa uskutočňuje tu, v Bruseli, na pôde Európskeho parlamentu. Rád by som poďakovala našim hostiteľom za ich e, pohostinnosť. My sme prišli, a kvôli tomu, aby sme nahľadali možnosti spolupráce záujmy záujme spoločného rastu a rozvoja Európskej únie. Je to e, pre mňa radosť a čest otvoriť e, schôdcu o posilnení odolnosti a o stabilizácii hospodárskej a menovej únie. Niekto z nás e, nesúhlasí s myšlienkou viac rýchlostnej Európy, no a v duchu rímskej deklarácie by som rada eh, požiadala o jednotu. Teraz je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. No a naše moto, moto bulharského predsedníctva, je tiež motom Bulharska. Spoločne sme silní viacročný finančný rámec je osobitne dôležitou otázkou prehlbenie integrácie eurozóny a strategická vízia pre správ, hospodárskú správu a riadne EÚ. To sú ďalšie kľúčové témy. V rámci spoločných politík e, Európska únia spolufinancuje viaceré kľúčové sektory, v členských štátoch EÚ a tým prispieva aj k hospodárskému sociálnemu rozvoju. Súčasne však čelíme veľkým výzvam, musíme byť flexibilnejší a efektívnejší. No a preto by som tu rada povedala, že Bulharsko počas svojho predsedníctva bude ďalej pracovať na ďalšej integrácie a prehlbovaní hospodárskej menovej únie. Toto je proces, ktorý je jednoznačne prepojený s demokratickou zodpovednosťou inštitúcií eurozóny voči alebo teda zodpovednosťou zvolených eh, predstaviteľov voči EU. No, hovoríme o novom prístupe a o prehlbovaní diskusí na tému alebo na témy, o ktorých nezhovoríme. No a čo sa týka témy európskeho výhľadu a menovej politiky a národných fiskálnych politík, to sú dôležité otázky. My sa musíme sústrediť na špecifické otázky eurozóny. Bez toho by sme mali, bez toho by sa prekrývali rôzne politiky v, rôzne, eh, v rovnaké oblasti. Európska únia bude profitovať z toho, ak viac členských štátov sa stane členmi eurozóny. Predseda komisie Juncker už povedal, ja, e, toto veľmi jasne, my musíme tiež hovoriť o budúcnosti EÚ po odchode Veľkej Británie. E, to je jeden z najväčších čistých e, prispievateľov do rozpočtu, no a my musíme hovoriť o tom, ako Brexit ovplyvní financovanie politík Európskej únie a viacročný finančný rámec. Bude to mať dopady, ktoré budeme cítiť v celej EÚ. Jedna z hlavných priorít bulharského predsedníctva je redukcia hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi a v rámci členských štátov. No a preto Trvám na tom, že kohezná politika musí si zachovať svoje, svoju prominentnú pozíciu v rozpočte EÚ aj po roku 2020. Je to politika, ktorá spája investície európskych štruktúr, investičné fondy so štruktúrálnymi reformami a dobrá hospodárska a dobrou hospodárskou správou riadením na druhej strane. Myslím, že táto politika je mimoriadne dôležitá pre nás všetkých, no a preto je to priorita. My musíme prekonávať rozdiely, no a preto vítam snahy bulharskej vlády a členských štátov a európskych inštitúcií na zmenšovanie rizik v bankovom sektore, a snahe pokračovať v kompletizácii bankovej únie. My sa tiež venujeme únii kapitálových trhov na to, aby sme vytvorili dobrú rovnováhu medzi financovaním z bank a financovaním z iných zdrojov a rovnako na to, aby sme posilnili odolnosť bankového systému a vytvorili nové príležitosti pre malé a stredné podniky, ktoré sú kostrov európskej hospodárstva ja by som rada povedala, že prosperita v rámci Európskej hospodárskej menovej únie je kľúčom spolupráci členských štátov a budeme konať zodpovedne, vyvážene, budeme konštruktívni a ambiciózni, tak určite budeme úspešní. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. No a teraz ďalším rečníkom je podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis, odpovedný za euro a sociálny dialog. Nech sa páči, máte slovo. Uh, dear uh, President Stajani. a vážení predsedovia, vážené poslanky, neposlanci Európskeho parlamentu, ja som rád, že môžem hovoriť o prehlbení hospodárskej a menovej únie. Táto rozpráva je v plnom prúde a výhľady sú lepšie ako eh, no, predtým, aj keď to neznamená, že to bude jednoduché. A preto toto je veľmi aktuálna hm, rozpráva. Hospodársky hospodárska situácia je dobrá, sme v 6. roku hospodárskeho rastu a hospodársky rast sa vrátil do všetkých členských štátov EÚ. Eh, oček, eh, rasta prekračuje očakávania očakávania a bude to tak vyvíjať aj ďalej o 2,4 bude rásť hospodárstvo najrychlejšie za posledných 10 rokov a táto rýchlosť bude pokračovať aj v rokoch 2018 až 2000 a 2019, kde očakávame raz 2,3 No, dá sa povedať, že európske hospodárstvo je zdravé, nezamestnanosť je najnižšia za 10 rokov, veľký dopyt, eh, podpora podmienok financovania, eh, podporujú ďalšie investície, tak vytvárajú nové príležitosti. Eh, cestu pred dôvera podnikov a spotrebiteľov je vysoká a ešte podporí našu hospodárskú výkonnosť a najbližšej budúcnosti. Samozrejme, sú tu aj rizika, volatilita finančných trhov to ukázala, ukázala z krátkodobého hľadiska ceny aktív ešte môžu byť citlivé na hodnotenie rizika základných vecí. No a je tu aj istá neistota kvôli rokovaniam o Brexite, geopolitickým napätiam a riziku kvôli protekcionistickej politike v medzinárodnej úrovni. Dovolte mi tiež povedať, že situácia je rôzna v jednotlivých krajinách, keďže obnova v niektorých krajinách začala skôr ako a v iných a odkazy krízy sa sústredujú a sú koncentrovanejšie v niektorých krajinách. Ale hospodárske výhľady Európy celkovo sú dobré, je na čase ukázať, že môžeme konať aj mimo krízy. Kolegyne, kolegovia, komisia predložila svoju víziu pre EMU v roku 2015, ako aj v reflexnom dokumente o prehlbovaní EMU z minulého roka. Sú to extenzívne rozsiahle rozpravy na Európskej rade a v Európskom parlamente a aby som rád využil túto príležitosť na to, aby som poďakoval národným parlamentom za ich úvahy a príspevky, ktoré si veľmi vážime. Balíček predložený minulý december e, je cestovnou mapou pre aktivity a obsahujú niektoré konkrétne návrhy, ktoré vychádzajú z týchto rozpráv a z najväčších potrieb my zdôrazňujeme myšlienku cestovnej mapy, pretože my musíme konať krátkodobo, ale musíme mať aj jasnú víziu, odhodlanie pre strednodobé a dlhodobé hľadisko. Potrebujeme víziu až do roku 2025. Sú tri základné princípy, jednota, efektivita a demokratická zodpovednosť, ktorými sa riadíme jednota, pretože budúcnosť členských štátov tak v eurozóne ako aj mimo nej sú, je prepojená a všetky eh, členské štáty, okrem Veľkej Británie a Dánska, eh, sú zaviazané prijať euro. A všetky nástroje, ktoré predložíme, sú otvorené všetkým členským štátom. Efektivita, pretože musí vyžaduje silnejšie riadenie, lepšiu správu a lepšie využívanie dostupných nástrojov a demokratická zodpovednosť, eh, keďže potrebujeme lepšiu demokratickú zodpovednosť a transparentnosť o tom, to, o čom rozhoduje a lepší dialog e, vrátanie európskych národných parlamentov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Máme e, pred sebou ešte jeden plný legislatívny rok, e, kým prídu európske voľby a musíme prijať jasné opatrenia a dosiahnuť pokrok na mapa hovorí o jasnej priorite pri finalizácii bankovej únie. Vítame no, odhodlanie e, lídrov. Toho, pokrok v tejto oblasti je možný len keď reducia rizík a zdieľanie rizík e, budú vzájomne prepojené. Poprvé, prvé je e, práca, ktorá neustále prebieha Európa, musí diverzifikovať bankový sektor tak, aby mohol zohrať svoju úlohu pri financovaní hospodárstva potrebujeme aj bankové požičky a integrované bankové trhy na to, aby spoločnosti investovali, boli konkurencieschopné a domácnosti mohli plánovať dopredu viac ako pred rokov. Sme predložili balíček redukcie rizik s cieľom ďalej posilniť odolnosť európskych bank. Komisia zatiaľ spolu s jednotným dozorným mechanizmom a monitoruje zdravie sektora a bolo dosiahnuté, bol dosiahnutý veľký pokrok v ostatných rokoch. Minulý mesiac sme hovorili o pokroku a situácii vlastne požičiek no, a za posledné tri roky podiel zlých úverov sa znižil tretinu od polovice roka 2017 ten podiel takýchto úverov je 4,6% pre celú Európsku úniu, ale stále sú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a tiež znamená pokrok v členských štátoch, ktoré pôvodne mali e, veľký podiel úverov. My budeme naďalej spolupracovať s členskými štátmi, aby sme e, podporovali tento pozitívny trend. V budúci mesiac predlžíme návrhy o e, ďalšej redukcii týchto úverov a ako predchádzajte ich akumulácii v budúcnosti. A to ide spolu Ehm, s tým súvisí naša práca eh, na jednotnom eh, fonde pre eh, záchranu. Čo má ďalej, poslednať EMU, podpora vkladov, aj keď členské štáty budú postihnuté krízou, ehm, prispieje k stabilizácii v obdob- problematických obdobiach. Ja som rád, že spoločný systém poistenia vkladov nemôže vytvoriť morálny hazard. E, komisia predložila viacerom e, úvah, aby sme išli postupne smerom k IDIS. No a toto by mohlo byť nástrojom pre zdieľanie rizík a znižovanie rizík. Príde k návrhom z decembra. Prvé stanovili sme si konkrétne návrhy o tom, ako transformovať e, stabilizačný mechanizmus na Európsky menový fond. To bude ďalej, ďalej posilne inštitucionálne inštitucionálnu štruktúru, posilňuje transparentnosť, zodpovednosť a efektivitu používania zdrojov EÚ, EMF, vytiež vytvoril pomoc pre jednotný záchranný fond. No, náš návrh nemení rozhodovací proces alebo rozpočtovú architektúru súčasného mechanizmu pre stabilitu. Zohľadňuje ro, citlivú rovnováhu, ktorá bola vytvorená zohľadňuje tiež zodpovednosť a kompetencie národných vlád a parlamentov. Druhá iniciatíva je návrh integrovať do právneho rámca EÚ podstatu dohodu o stabilite, koordinácii e, v rámci EMU, kam patrí aj fiskálny kompakt. No a členské štáty sa dostávajú do pozície, aby splnili svoj, e, svoje záujmy a ciele integrovanie medzivládnych eh, nástrojov eh, do právneho rámca EÚ, zjednoduší právny rámec a zniží riziko duplikácií. A to opätovne eh, posilní pocit zodpovednosti úlohu národných, národných parlamentov a medziparlamentných diskusí, ako tú, ktorú vedieme tento týždeň. Fiskálny kompakt je nástroj, ako posilniť národné postupy na stabilné verejné financie. Návrh komisie nevplyvňuje sekundárne právo, týkajúce sa paktu rastu a stability. Rovnako musíme zmodernizovať eh, naše verejné financie na to, aby lepšie dokážali reagovať na súčasné výzvy. Minulý týždeň sme predložili vstup do diskusie na ďalšom zamite o viacročnom finančnom rámci po roku 2020 vrátane témy, ako európske financie môžu podporiť národné reformy a investície. Eh, v rámci našej cestovnej mapy EMU sme zdôraznili reformné nástroje, dávame členským štátom dodatočnú podporu a, hm, a stimuli. Predložíme návrh v kontexte ďalšieho MFF na obdobie po roku 2020, avšak hm, už teraz by sa to dalo otestovať na obdobie roku 2018 až 2020 a to mobilizáciou na dobrovoľnom hm, základe časti rezervy Európskych štruktúrálnych a investičných fondov. To bude možné, ak Európsky parlament a Rada eh, príjme náš legislatívny návrh o spoločnom eh, spoločnej regulácii, spoločnom riadení európskych fondov. Eh, ďalej pod, budeme podporovať a poskytovať technickú pomoc na vyžiadanie členských štátov v roku 2018 až 2020. Navrhujeme zvýšiť rozpočet nových štruktúrálnych podporných fondov o 18 miliónov eur ešte k tým 142 miliónom ktoré už sú dostupné. No, tento program je veľmi populárny už hneď od začiatku. Už teraz podporuje 150 eh, projektov v 15 členských štátoch. No a momentálne vyberáme nové projekty na tento rok. Na rok 2018 eh, sme dostali návrhy viac ako 20 členských štátov a predkročený rozpočet bol 5-násobne. No po tretie, E, nástroj konvergencie pre členské štáty, ktoré sú na ceste vstupu do e, euro, eurozóny. Na to, aby e, prosperovalo euro a členské štáty, potrebujeme dobrú spoluprácu a koordináciu. Musíme sa sústrediť na tie oblasti, kde EU môže prispieť ku konvergencii, ako riadiť finančné riadenie, finančný nástroj, pracovný trh a správa. My navrhujeme eh, vytvoriť eh, stabilizačnú fiskálnu funkciu pre eurozónu eh, pre prípady veľkých asymetrických šokov. A takáto stabilizačná funkcia vytvorí možnosť aktivovať zdroje rýchlosť členských štátov, aby plnili národné rozpočty. Investície že často v problematických časoch škrtajú čo má dopady na dlhodobú produktivitu a rasta. A podpora príde z rôznych zdrojov financovania na európskej úrovni, hlavne z úverov. A to konkretizuje tieto myšlienky v rámci legislatívneho návrhu, ktorý by mal prísť spolu s viacročným finančným rámcom a návrhom o viacročnom finančnom rámci po roku 2020 taká tá stabilizačná funkcia bude minimalizovať morálne hazardy a nebude viesť k permanentným transferom. Treba tiež povedať, jasne, že musia tu byť jasne, stanovené jasné kritéria. Členské štáty musia budovať fiskálne nárazníky. Finally, uh... No a pokiaľ ide o strednodobú perspektívu, komisia navrhuje vytvorenie pozície Európskeho ministerstva eh, hospodárstva a financí. toto ministerstvo by posilnilo európsky rozmer eh, európskej politiky a posilnil eh, parlamentné preskumovanie na EU e úrovni posunili by sa tým aj národné kompetencie. Vážení kolegovia, dámy a páni, od správy piatich predsedov sme sa sústredovali na demokratickú legitimitu hospodárskej a fiskálnej politiky a koordinácie týchto politík. Intenzívna spolupráca s Európskym parlamentom je jedným z aspektov tejto činnosti. Konzultácia s národnými parlamentami počas rozhodovacieho procesu je taktiež dôležitá. Dôležité je, aby Európsky parlament a národné parlamenty spolupracovali, to je za rukou e, európskej demokracie. Európsky parlamentný týždeň je e, príležitosťou e, venovať sa transparentnosti procesov. Takže čaká nás niekoľko dôležitých mesiacov a ja dúfam, že môžeme rátať s vašou aktívnou podporou. Ďakujem vám veľmi pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán podpredseda Domrovskis. Pán podpredseda odíde z parlamentu o 10.15, e, pôjde na e, stretnutie Euroskupiny, preto začíname okamžite s diskusiou. Sedem otázok po e, dve minúty. Poprosím vás, držte sa resnického času. Ako prvý je tu pán Wörth predseda hospodárskeho výboru francúzského parlamentu. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme je dôležité pre sa venovať aj pro návrhom, krátkodobým návrhom, ale ja sa chcem venovať niečomu, čo hovoril aj pán predseda, je dôležité zabezpečiť. E, me, zabezpečovacieho mechanizmu je tu potreba e, zjednocovať kapitálové trhy. Po druhé, európsky rozpočet ten je príliš, e, nie, nie, nie je teda dostatočný. Je, je samozrejme dôležité rešpektovať identitu každej jednej krajiny, kde prebiehajú isté politiky, avšak je dôležité, aby sme mali vyššiu mieru e, vstupov a e, in, väčší rozpočet. Ďalej, fiskálne otázky a daňové podvody. Toto je potrebné obmedziť. Včera sme hovorili o práve týchto otázkach v súvislosti s digitálnym hospodárstvom. Nie je možné, aby e, ten čas, ktorý prejde od politického rozhodnutia po realizáciu, bol takýto veľký. V mnohých krajinách, napríklad aj v našej, to vnímame a vnímame to aj v európskom rozmere. Takže by ma zaujímalo, aký je reálny časový plán EÚ, aby priniesla konkrétnu odpoveď na tento fenomén, ktorý je veľmi prítomný, kvôli tomu je hospodárstvo potom neférové, pretože niektoré veľké e, podniky neplatia dane e, v Európe, alebo teda neplatia v, na tom mieste, kde produkujú. Teraz tu je zastupca talianského parlamentu. Ďakujem za slovo. Náš parlament už schválil decembrový balíček komisie, respektíve 99% z toho. A ja osobne naozaj súhlasím s tým, čo hovoril pán podpredseda Dombrovský a to v a taktiež aj s tým, čo hovoril pán eh, predseda Tajany. Teraz by som chcel hovoriť o jednej veci V Európe existuje viacero návrhov, kde sa zavádza pravidlo na automatickú reštrukturalizáciu e, dlhov, štátnych dlhov. Bývalý predseda, e, pardon, minister financí pán Schäuble o tom písal nedávno taktiež Jeden francúzsko-nemecký e, ekonóm o tom písal. E, naše stretnutie sa nazýva posledovanie odolnosti, avšak ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa vyhli destabilizácii v EÚ, pretože takáto reštrukturalizácia dlho môže byť v niektorých prípadoch potrebná, avšak pokiaľ sa určia presné pravidlá tejto reštrukturalizácie, tak tu potom hrozí, že sa to celé jednoducho zamata. Pokiaľ by vláda nemusela eh, zasahovať do trhu, aby posilnila svoje potreby, v niektorých krajinách by mohlo znamenať krátenie dlhu e, úroveň 50%, čo by spôsobilo obrovskú depresiu, nielen teda, teda pokles e, financií nielen v tej krajine, ale v celej Európe. Čiže hovorilo sa tu o promenáde do Vil, hovorilo o tom Sarkozy a pani Merkelová. To naozaj viedlo len k veľkým problémom v eurozóne. Ja tu mám jednoduchú predpoveď. Pokiaľ niektoré relevantné európske či národné orgány v nadchádzajúcich týždňoch sa vyjadria k téme e, pravidla na reštrukturalizáciu dlhov, tak potom bude v Európe hroziť, že naozaj dojde k destabilizácii Neviem, či to bude mať až taký dopad ako tá promenáda do Vil, ale naozaj to bude mať zlý dopad a ja naozaj úprimne verím, že nič zlé sa nestane. Ďalší rečník z Európskeho, z Európskeho parlamentu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Európskemu hospodárstvu sa teraz darí, ako ste hovorili, pán podpredseda Dombrovský. Ja si myslím, že je teda potrebné, aby sme ďalej e, zjednocovali úniu, ktorú máme, pretože hospodárska únia ešte nie je sfinalizovaná, banková únia nie je taktiež ukončená, ani menová únia. Takže je potrebné, aby sme tieto únie posilnili, aby tieto naozaj e, boli odolnejšie voči krízam. Ako ste hovorili, Mm, tak ako povedal pán eh, predseda Juncker, ešte neprší, takže postavme tú strechu teraz, pretože potom už bude neskoro. Po druhé, taktiež je potrebné, aby sme postupili v oblasti harmonizácie e, daní. Pozrite sa na škandály, ktoré sme vnímali, Panama, Paradise a tak ďalej. Naozaj novinári toho veľa odhalili a myslím si, že štátne rozpočty ako aj európsky rozpočet toto nemôžu ignorovať. Prichádzame o milióny eur, pretože bohatí e, naozaj spôsobujú daňové úniky. Je to neférové, neetické, nelegálne, preto musíme tlačiť na daňovú harmonizáciu. Nemôže mať každý členský štát e, vlastný daňový systém, e, ktorý taký daňový systém, ktorý by bol čiernou dierou pre ostatné krajiny. EÚ chce robiť viac e, za menej. Za posledných niekoľko rokov sme čelili mnohým výzvam. Migračná kríza, boj proti terorizmu. Musíme viac investovať do výskumu a vývoja. A ja musím povedať, že súhlasím s rečničkou bulharského parlamentu, pokiaľ chceme e, zachrániť e, koheznú politiku, tak tie krajiny, ktoré najviac čerpajú Teda pokiaľ chceme, aby štáty viac čerpali, tak potom tie bohaté krajiny ako Nemecko, Holandsko budú musieť viac platiť do európskeho rozpočtu a taktiež potrebujeme viac zdrojov. Ďalší rečník z Dánskeho parlamentu a potom zareaguje pán e, podpredseda Dombrovský na vznesené prejavy. Takže máte slovo, nech sa páči kolegyňa z Dánska. Ďakujem pekne za slovo, som rada, že ste nás sem pozvali, som veľmi rada, že tu môžeme byť a ak dovolíte, ja na úvod poviem niečo trošku odlišné. Ja veľmi fandím Európskej únii. Podľa mňa to je dieťa studenej vojny. Veľa krajín je teraz mm, členmi EÚ, čo je podľa mňa znamenie demokracie. V Európe je to znamenie mieru a pokroku. Avšak robím si obavy, keď krajiny začínajú opúšťať EÚ, keď e, e, je viac a viac e, ľudí proti EÚ. E robím si starosti o náš projekt, pretože ja verím v mier, demokraciu, ktorú EÚ prináša, ale robím si starosti o tie krajiny, ktoré um, majú negatívne e, stanoviska, je potrebné, aby EÚ im pomohla, aby sme takýmto veciam bránili. Ako dosiahnuť, aby ľudia mali záujem o EÚ, aby verili v EÚ? No ale vraťme sa teraz konkrétne k tomu, o čom sme hovorili. Myslím si, že tie reformy boli veľmi pozitívne. My sme v Dánsku za posledných 15 rokov e, odviedli viacero reform. E, odložili sme časť dôchodku, pracovný trh je flexibilnejší. Všetky tieto veci sme robili preto, aby e, sme dosiahli pozitívnejšie verejné financovanie, aby sme potom nemali problémy s hospodárstvom. Myslíme si, že je potrebné, aby sa všetky krajiny pozreli na to, ako môžu dosiahnuť, aby mali teda ten E, rozpočet v poriadku. To je na, na, úloha na národnej úrovni, ale bolo by dobre, pokiaľ by aj Európska únia s týmto mohla pomôcť. Mohla ukázať, ako sa tieto veci robia. Taktiež v Dánsku máme problémy s nerovnosťou a v tejto sfére sa snažíme naozaj e, na tom pracovať aj z, z geografického hľadiska. A to je tiež na, úrode, na, na, na strane národných orgánov, ale je dôležité, aby s tým aj EÚ pomáhala. Ďakujem veľmi pekne. Vice President Dombrovskis, please. Pán Dombrovskis, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážený Vážené poslankyne, vážení poslanci, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za vašu podporu budem sa snažiť dosiahnuť e, uzavretie bankovej únie a únie kapitálových trhov. To sú priority pre Európsku komisiu a verím, že sa nám podarí dosiahnuť matateľné e, dôsledky naozaj v dohľadnej dobe. Pokiaľ ide o otázku týka sa časového rozvrhu rozhodovacieho procesu, keďže sa snažíme prehlbiť prácu na hospodárskej a menovej únie. Vidíme tu niekoľko dôležitých bodov, napríklad marcový euro summit, potom júnový summit. Tam dúfam, že sa nám podarí e, dopracovať k návrhu dohodnutia, eh, dohody pardon, e, z decembrového balíčka o prehlbení menovej únie a potom v máji 2019 bude ďalší summit, kde by sme chceli sa dopracovať k záverom e, o budúcnosti Európy v rámci tohto parlamentného mandátu. Takže, ako som hovoril, čaká nás niekoľko veľmi dôležitých mesiacov. Ďalej, viacero e, poslankyň, poslancov sa pýtalo na európsky rozpočet, na priority európskeho rozpočtu a jeho veľkosť. Ako viete, Európska komisia eh, nedávno eh, prispela do diskusie o ďalšom viacročnom finančnom rámci. Áno, vieme, že čelíme veľkým výzvám, ako napríklad aj Brexit, ten predstavuje veľkú dieru v rozpočte a preto musíme eh, naozaj dosť sa dopracovať k ďalším krokom a ísť ďalej. Bude, EU, EU rozpočet musí byť viac ako 1% e, HDP, to je jasné. Musíme tú dieru, ktorú spôsobil Brexit v rozpočte, nejak zaplatať a nastaviť si nové priority, čo si bude vyžadovať zmenu priorít existujúcich výdavkov a bude si to vyžadovať tiež navýšenie európskeho rozpočtu a komisia pracuje v oboch týchto uh, sférach, aj pokiaľ ide o vlastné zdroje. Preto, pretože naozaj tejto sfére sa venujeme potenciálnym vlastným e, zdrojom. Taktiež ste sa pýtali na automatickú reštrukturalizáciu štátnych dlhov. Keď sa pozriete na návrhy Európskej komisie, tak sa tam dočítate, že Európska komisia nenavrhuje takýto typ mechanizmu. Samozrejme, my si veľmi dobre uvedomujeme, čo z takýchto diskusí vyplýva a e, malo by sa o tomto e, rokovať naozaj opatrne. Nechceme podkupovať žiadnu finančnú stabilitu, musíme si byť vedomi aj prípadných negatívnych dopadov, čiže našim cieľom je jedno, jednoznačne posilniť odolnosť EÚ, ako, ako tu už zaznelo. Otázka zdaňovania. Viacero rečníkov sa e, tomuto venovalo a treba povedať, že komisia plne súhlasí s tým, že v oblasti zdaňovania máme naozaj pred sebou veľa práce. Podarilo sa nám dosiahnuť e, pomerne významný pro, postup už v posledných rokoch. E, bola tu smernica o, proti daňovým unikom, uzavreli sme dohody o výmene informácií medzi členskými štátmi alebo aj medzi EU a tretimi krajinami. Implementovali sme iniciatívu OECD o e boji proti presúvaniu profitov. Potom sme taktiež spracovali balíček reformy, e, reformy DPH. Tam sa riešia podvody z DPH aj na, na národnej, aj národnej úrovni E, komisia vypracováva správu e, o každej krajine a tomuto sa tam tiež venuje. Taktiež e, čo skoro budeme riešiť aj digitálne zdaňovanie, aby sme naozaj čelili novej digitálnej ére. Takže treba povedať, že naozaj v sfére zdaňovania máme plný program a treba implementovať princíp, že E, daň sa platí tam, kde reálne dochádza k hospodárskej činnosti. No a na záver sa vám chcem poďakovať aj za pripomienky, ktoré sa týkali posilnenia úlohy členských štátov a národných parlamentov a vlád. Títo by mali byť strážcami e, rozumnej fiskálnej hospodárskej politiky. To by som chcel zdôrazniť. Naozaj je dôležité, aby sme posilnili medziinštitucionálnu spoluprácu hospodárskej menovej únie na úrovni EÚ, môžeme vypracovať nejaké nástroje, ale samozrejme absolútne zásadné je, aby existovalo dobré, zdravé, aby existovala dobrá, zdravá fiskálna politika na národnej úrovni. Ďakujem pekne, pán Dombrovský. No a ešte pred e, prestávkou na kávu máme tri prejavy. Pani Perič z Chorvátska má slovo ako prvá. Ďakujem pekne za slovo. Prehlbovanie hospodárskej menovej únie je pre Chorvátsko dôležité. Chorvátsko ešte zatiaľ nie je členom eurozóny. Ako hovoril e, pán premiér Plenkovič, keď e, sa prihovoril Európskemu parlamentu, pristúpenie eurozóny je pre Chorvátsko strategickým cieľom, pre Chorvátsku vládu a Chorvátsku národnú banku. Tieto predstavili stratégiu, ako zaviesť euro. Všade v Chorvátsku sa o tomto teraz verejne diskutuje. Cieľom je identifikovať benefity prístupu do eurozóny, aby občania Chorvátska naozaj vnímali tie benefity. Chorvátsko splňa všetky požiadavky na prístup do eurozóny. Preto, je podľa nás, preto podľa, veľmi intenzívne vnímame návrhy balíčka na pre, prehlbovanie e, hospodárskej menovej únie, navyšovanie e, fondov či programov pre podporu štrukturálnych reforiem. Predstavuje to aj finančnú podporu pre členské štáty, vítame nové nástroje na podporné štruktúrne reformy. V júni Chorvátsko sa dostalo eh, z deficitu a v tejto chvíli pokračujeme v našom národnom ref- programe reforiem. Cieľom je dosiahnuť konvergenciu eh, s eurozónou a bojovať s makroekonomickými nerovnosťami. V pilotnej fáze rátame s novým podporným mechanizmom, ktorý umožní členským štátom využiť existujúce reformy ESF a po roku 2020 to bude súčasťou budúcej finančnej perspektívy. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem. Teraz pán Pavo Arimaki z Fínskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Micro, please. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pán Tajany hovoril o tom, že dôvera občanov v EÚ je dôležitá. Za posledných pár rokov krízy sme videli, že dôvera v EÚ sa oslabila. To isté platí aj pre e, rozhodovacie procesy na národnej úrovni. Ľudia trpia hospodárskymi hospodárským krádením, e, je tu nezamestnanosť, samozrejme, že sa dôvera oslabuje. Pokiaľ chce EÚ e navýšiť túto dôveru, je potrebné, aby sme sa venovali práve týmto problémom. Napríklad, aká je úloha EÚ či úloha Európskej centrálnej banky v posilňovaní investícií. V tejto chvíli úloha Európskej centrálnej banky je naozaj minimálna. Ďalší uhol pohľadu je, že e, hospodárska politika EÚ viedla k tomu, že sme museli naozaj krátiť tých najslabších v našich spoločnostiach, čo nie je dobre. U nás vo Fínsku e, sme mali daňové e, úľavy pre bohatých občanov a pre nám, poslancom, sa podarilo to znižiť, znižiť o 3%, avšak aj tak dôchodcovia či mladí ľudia trpia. Pán predseda, je dôležité, aby sme bojovali so sociálnym dumpingom, s dumpingom e, miest, ako sa píše v novinách, vidíme, že ľudia sa nelegálne vy, vyhýbajú zdaňovaniu a máme tu tiež vlastné daňové raje aj v EÚ. Naše sociálne systémy, systémy zdravotníctva to nevy, nevydržia, keď budeme mať takéto veľké daňové úniky. Pán Dombrovský, zhovorili ste správne o tom, ako bojovať e, s, s dumpingom zdaňovania v rámci EÚ. S tým som mi súhlasím. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Kristos Sajkuras z gréckého parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o meškania, kompromisy či vysoké sociálne e, e náklady, to sa nám podarilo prekonať, dostávame sa z krízy, ale EÚ stále má vysoké dlhy, sú to demografické problémy, e utečenecká kríza, vnútorná bezpečnosť, vonkajšia bezpečnosť, Brexit, smerovanie monetárnej politiky. Kolektívna reakcia by mala byť vyššia miera odolnosti, konkurencie, schopnosti, efektiv- efektívnosti a najmä posilnenej solidarity. Keď sa posilní hospodárska menová únia, a budú tu k dispozícii lepšie nástroje na dosiahnutie e, rovnováhy, ktoré povedú k dlhodobému hospodárskému rastu. Je potrebné zaviesť zodpovednú fiskálnu politiku, berúc do úvahy hospodárske cykly. Je treba prijať reálne fiskálne ciele a je potrebné zlepšiť verejné financovanie, treba zredukovať daňovú záťaž a lepšie kontrolovať výdavky. Implementácia konzistentných štruktúrnych reform zlepší konkurencieschopnosť. Redukcia hospodárskej deviácie je založená na hospodárskej sociálnych e, prieskumoch a je dôležité tiež dopracovať sa k funkčným kapitálovým trhom. No a na záver, transformácia Európskeho sociálneho fondu na Európsky menový fond, ktorý by bol fiskálnym stabilizačným mechanizmoch, mal by dostatočnú e, schopnosť e, poskytovania pôžičiek a vyvíjania nových finančných um, nástrojov. Ďakujem. Thank you very much. The next speaker. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička, pani Gabriela Krejtu z, Rom, z, pardon, z Rumunského senátu. Ďakujem pekne. Priatelia, tejto chvíli ešte nemáme jednu menu. Máme spoločnú menu iba v jednej oblasti, e, ale táto mena je tam akási špongia, ktorá e, absorbuje pridané hodnoty v jednotlivých členských štátoch. Spoločná mena by mohla fungovať, pokiaľ by tieto disparity boli zredukované vďaka konzistentným politikám konvergencie. Vidíme tu zmenu paradigmy od solidarity na štátnu zodpovednosť. Avšak štátna zodpovednosť nemôže byť väčšia než schopnosť zasahovať a kontrolovať výsledky vrátane e, e, monetárnych e, nástrojov. Členské štáty majú zdieľané kompetencie a je teraz potrebné, aby sme mali aj európske nástroje na intervenciu nástroje na solidaritu sú nedostatočné, pokiaľ budeme spoločne čeliť problémom na jednotnom trhu, to by zlepšilo situáciu. V tejto chvíli to tak nie je. Skupina e, ekonómov... Dúfam, bude radiť e, Európskej komisie o európskych dlhopisoch ktoré spôsobili finančnú krízu. My podporujeme eh, jasné pochápanie disciplíny pre členských štátov a obmedzovanie verejného sektoru a služieb. Mhm, vidíme, že maastrichtské kritéria Nesplniteľná. Kríza nám ukázala, že treba rešpektovať tieto kritéria tí, ktorí neboli chránení, e, nezaslúžene e, príliš veľa trpeli naši e, španielské ostatní priatelia toho boli svetkom. Je preukázané, že uplatňujeme nesprávne politiky nadbytok niekoho eh, jedného môže predstavovať eh, nedostatok eh, iného. Potrebujeme zmeniť štruktúru súkromných investícií, zmeniť situáciu v tejto oblasti než v minulosti. To bola teraz situácia, ktorá krízu vyvolala. Coffee break is Mr. Skopešek. Posledným rečníkom je pán e, Skopašek z Českej republiky. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Témou e, dnešného stretnutia e, sú diskusie na tému, akým spôsobom posilniť eurozónu a jej stabilitu. Obávam sa však, že celý rad tých uvažovaných zmien zo sebou prinesie zvýšenie tzv. morálneho hazardu. Boli sme svedkami toho, že eurozóna sa rozdelila na krajiny, ktoré boli schopné hospodáriť so zdravými eh, financiami a krajinami, ktoré toho schopné neboli. A v okamihu, kedy prišla ekonomická kríza, daňoví poplatníci zo zdravo hospodáriacich krajín museli zachraňovať tých eh, zle hospodáriacich. Myslím si, že to bol prvý prípad eh, veľkého nárastu morálneho hazardu, ktorý sme v Európe zaznamenali. A myslím si, že sa tiež rysuje problém morálneho hazardu v oblasti bankovej. Zdieľanie rizika e, z môjho pohľadu nebude znamenať nič iné, než že daňoví poplatníci budú vystavení veľkému riziku e, toho, že svojimi prostriedkami budú zachraňovať e, banky alebo tých, tých krajinách, kde nie sú banky zdravé. Môže to byť problém, pretože v našej krajine eh, je bankový systém zdravý, ale prešiel pomerne zložitou reštrukturalizáciou v minulosti a na tej reštrukturalizácii sa podielali iba daňoví poplatníci eh, Českej republiky. My sme túto reštrukturalizáciu zvládli sami. Takže ide o politicky veľmi citlivé kroky, ktoré pre rôzne krajiny majú eh, odlišný význam a preto z môjho pohľadu dvojrychlostná Európa vôbec eh, nie je nezaujímavé slovo, zvlášť keď dnes eh, vidíme, že rôzne krajiny sú rôznym spôsobom rozličnej hĺbky zapojené do európskej integrácie. Chcel by som sa aj vyjadriť eh, k témam ako harmonizácia daní. Myslím si, že to nie je dobrá cesta, pretože v Európskej únii budeme mať vždy krajiny, ktoré si budú myslieť, že nízkymi daňami prispejú k vyššiemu hospodárskemu rastu a takisto aj krajiny, ktoré budú chcieť viac e, prerozdielovať, e, teda uvalávať na svoje daňové subjekty vyššie e, dane. Takže z môjho pohľadu bude dobré pre európske krajiny, aby si same vybrali svoju cestu a nemali by sme sa snažiť umelo dane zjednocovať. Ďakujem. Ďakujem. Ostatní eh, členovia, ktorí sa eh, zapísali do diskusie, sa budú môcť eh, vyjadriť v priebehu nasledujúcej diskusie. Teraz nasleduje prestávka na kávu, práca. Bude znova pokračovať o 11. v tejto istej miestnosti diskusiou o úlohe parlamentov, pokiaľ ide o EMF. E Ďakujem a prajem ešte príjemné pokračovanie prácu.

Okay. Ja, <laughs>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

the mic. Gentlemen, please be so kind to take your seat. Dámy a páni, zaujmite prosím svoje miesta. Prestávka na chavu je vždy tým najdôležitejším bodom programu. Je to dobrá príležitosť pre networking, ale teraz už by sme sa mali vrátiť k našej práci. Opäť vás e, vítam, vítam všetkých účastníkov z národných parlamentov, členov Európskeho parlamentu. Ak dovolíte, prejdem do polštiny. Dámy a páni, Chceli by sme sa sústrediť teraz na súčasné a možné riešenia týkajúce sa Európskeho mechanizmu stability. Pracujeme v Európskom e, parlamente, aj rada, aj komisia e, pracuje na tejto téme. ESM mm, e, má byť spôsob, ako posilniť hospodárskú istotu, finančné mechanizmy a zabezpečiť stabilný rast nášho spoločenstva. Je dôležité najprv hovoriť o e, spôsobe, ako e, by sa do tohto procesu mohli zapojiť národné parlamenty, ako priviesť legislatívu spoločenstva do legislatívy členských štátov. Potrebujeme tu tiež správne pochopenie v tejto oblasti a preto sme sa rozhodli, že jeden z hlavných predmetov našej dnešnej konzultácie bude práve európsky mechanizmus stability. Ide tiež aj o balíček týkajúci sa Európskej menovej únie a zavedenie Európskeho mechanizmu stability do jednotlivých právnych poriadkov členských štátov. To nie je možné bez e, národných parlamentov, bez kontaktu s ľuďmi, s občanmi a to je opäť naša úloha Európskeho parlamentu i národných parlamentov. Półtorej godziny pracy, v związku s tým chciałbym bardzo krótko. Čaká nás spoločná hodina a pol spoločnej práce a preto by som chcel ešte pripomenúť pravidlá pre túto našu spoluprácu, zásady, ako sa prihlásiť do diskusie vynaložíme všetku našu snahu preto, aby sa mohol vyjadriť čo najväčší počet kolegov z národných parlamentov, aby mohli vyjadriť svoj názor. Čas je však obmedzený a preto vás prosím, aby ste sa snažili pridržiavať e, rečníckej lehoty dve, maximálne tri minúty. Eh, vyjadria sa dvaja rečníci z Národného parlamentu a následne bude mať priestor jeden člen Európskeho parlamentu. Ehm, hodiny na obrazovke budú ukazovať eh, čas. Ja tu mám kladívko. Keď eh, sa bude končiť čas, ak to teda bude nutné, ak budete prekračovať rečnícku dobu, použijem ho. pani eh, Stojanová, ktorá zastupuje predsedníctvo eh, bulharské, bude spolupredsedajúcou spolu so mnou. Ja eh, ako podpredseda Európskeho parlamentu som zodpovedný za spoluprácu s európskymi parlamentami a teda aj preto budem spolupredsedať s ňou tejto časti diskusí. Ehm, vypočujeme si teraz úvodný prejav Roberta Gualtieriho ako prvého rečníka. Ale ešte predtým sa vyjadrí e, spolupredsedajúca e, kolegyňa pani Stojanová. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že sme sa tu mohli e, stretnúť. E, vážení kolegovia, Bulharsko je už 11 rokov súčasťou európskej rodiny. A e, po dobu bulharského predsedníctva budeme e, bojovať na silnejšej, demokratickejšej Európskej únii, na prehlbovaní e, Európskej hospodárskej menovej únie Nechceme, aby sa tak dialo na úkor tých členských štátov, ktoré sú mimo eurozóny. Preto je pre mňa cťou, že môžem spolupredsedať e, tejto um, aktuálnej e, časti e, našich diskusí, kedy sa budeme zaoberať prechodom um, Eh, k EMF a úlohou eh, parlamentov v eh, tejto oblasti. V období krízy bol tento mechanizmus veľmi dôležitý, podporoval členov eurozóny, ktorí prechádzali turbulentným obdobím. A teraz tento mechanizmus má byť zmenený, e, premenený v Európsky menový fond. Členské štáty mimo eurozóny by mali spolupracovať s týmto mechanizm, mechanizmom. Treba mať na pamäti aj rozpočtovú kapacitu eurozóny. Európsky menový fond potrebuje vhodnú eh, kapacitu pre eh, svoju činnosť. Dnes budeme eh, hovoriť o tom, či si táto sféra vyžaduje silnejšiu úlohu, silnejšiu kontrolu zo strany Európskeho parlamentu aj národných parlamentov. Parlamentná kontrola môže byť e, príležitosťou preto, aby parlamenty zohrávali významnú úlohu, pokiaľ ide o ekonomické riadenie Európskej únie. E, sústredíme sa totiž na proporcionalitu a subsidiaritu. Tu by ma zaujímali vaše všeobecné komentáre na túto tému, pretože toto je veľmi dôležité pre budúcnosť Európy. Eh, to by bolo všetko z mojej strany. Slovo odovzdám eh, naspäť pánovi Liberackému. A e, teraz e, si vypočujeme Roberta Gualtieriho, ktorý predseda výboru e, pre ekonomické menové otázky Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne. Bez pochyby potrebujeme um, lepšiu ekonomickú menovú úniu so silnejšou, uh, silnejším uh, komponentom dohľadu uh, a preto potrebujeme návrh rady, ktorý vytvára Európsky menový fond už samotný názov nového MS, EMF e sa byť, e, trošku sa byť, zdá byť zavádzajúci, pretože e, zdá sa, že teda menová kompetencia je e, e, čisto v kompetencii Európskej e, centrálnej banky. Ako vieme, komisia navrhuje zachovanie aktuálnej e, podpornej funkcie ESM a k nej by sa doplnil nástroj pre priamu rekapitalizáciu. Takže bolo by dobré, keby sme si ponechali aktuálne meno alebo e, teda vytvorili názov Európsky fond pre stabilitu. Ale okrem toho, teda návrh komisie sa zdá byť veľmi dobre e, navrhnutý doplňa vhodne e, to, čo už existuje. Spomínajú sa tam e, kompetencie komisie v oblasti koordinácie ekonomickej politiky a multilaterálneho dohľadu. To je pozitívne e, keďže prelínanie sa kompetencií by bolo nielen nelegálne podľa e, zmluv, ale nebolo by to ani vhodné, pokiaľ ide o riadenie a koherentnosť. Takže e, toto je veľmi dôležité, aby nový e, SM mohol vychnúť makroekonomické e, analýzy. A tiež je dobré, že vytvorenie mechanizmov, ktoré zabezpečia automatické reštrukturalizáciu dlhov, sa jasne vyčlenil pretože to by e, veľmi ovplyvnilo finančnú stabilitu a bolo teda v rozpore s mandátom ESM z článku 1. Ehm, a e, v tejto súvislosti zazneli z e, akademickej sféry niektoré šťastné návrhy, ale v tomto prípade politici a centrálni bankery zdá sa si uvedomujú, čo odpo- po- podporuje finančnú stabilitu e, dennodenne. E, to je tá červená línia, ako povedal Bruno Le Maire, je to veľmi múdre. A teda oblasť, na ktorú by som sa ja chcel sústrediť, e, návrh komisie je teda nový ESM a jeho začlenenie do právneho rámca to je veľmi dôležité na zabezpečenie inštitucionálnej koherentnosti a na efektivitu nášho systému riadenia a otvorilo by to príležitosť e, dávať dodatočné úlohy e zem, ako náhle tento bude integrovaný do únie. Uvedem len ten príklad z ESM, e ktorý by bol integrovaný do zmluv, by bolo v budúcnosti jednoduchšie vytvoriť makroekonomickú stabilizáciu, zapracovať ju do rozpočtu, z perspektívy parlamentu, keď mám prejsť teda k špecifickej téme našej diskusie, e, treba tiež e, povedať, e, že článok 3.5 síce hovorí o jednomyselnosti, ale predsa len hovorí, že do postupu budú zainteresovaní aj európske, aj národné parlamenty a teda umožňuje potrebnú zodpovednosť za transparentnosť voči európskym a národným parlamentom. Ako viete, články 5 a 6 návrhu komisie zavádzajú ustanovenia, ktorých cieľom je práve eh, takýto parlamentný dohľad a ESM, EMF má teda <clears throat> postupovať všetkým trom inštitúciám, ale aj národným eh, parlamentom výročné e, správy a musí odpovedať písomne na otázky týchto inštitúcií a takisto aj e, e výkonný riaditeľ e, má povinnosť sa dostaviť pred parlament a odpovedať na otázky, ktoré sú mu položené. Takisto sa spomína klauzula flexibility, jednomyselnosť na rade a teda súhlas Európskeho parlamentu sa tu spomínajú niektorí No, hovoria, že Európsky e, parlament e, by e, sa snažil uchopovať čoraz väčšiu moc, zachádzajúcu nad tieto ustanovenia. To nie je pravda. My ehm, tvrdíme, že je rozumné, aby národné eh, vlády zohrávali dôležitú úlohu, keďže ide o eh, vlastne fondy tečúce tých rozpočtov, ale tiež dúfame, že v súvislosti s líniou novej nemeckej vlády ehm, bude teda ESM inkorporované do eh, práva únie. My teda podporujeme návrh komisie, nechceme Eh, chceme využiť túto možnosť urobiť dôležitý krok eh, vpred eh, pri budovaní nového rámca riadenia EMF. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Teraz by som rada udelila slovo Ďalšiemu roč, rečníkovi, pánovi Norbertovi Brakmanovi, členovi výboru pre rozpočet nemeckého parlamentu. Dámy a páni, kolegovia, k otázke, akú úlohu zohrávajú parlamenty, by som sa chcel sústredovať na e, tri zásadné body. Poprvé, komisia vychádza z toho, že návrhy zo 6. decembra 2017 bez zmien e, e, e, európskych zmluv budú možné. To považuje problematické z právneho pohľadu. Návrh komisie totiž prekračuje hranice zásady obmedzeného vlastne umožnenia. Hovorí sa tu o veľkých prostriedkoch, možnosti e, požičiavať 50, e, 500 e, miliard eur. Ide tu naozaj o veľmi ťažký kaliber pre záchranu eura. O tom sa momentálne diskutuje v Nemecku. A veľmi zaangažovanie článok hovorí sa o tom, že právnym základom nemôže byť článok 382 Oveľa dôležitejšia je ale politická otázka, či môžeme Európu a menovú úniu regulovať dvoch, dvoch právnych rámcoch. Európske právo a medzištátne právo. Európske právo je skutočne veľkou výzvou, ale aká je alternatíva e, pre vývoj ESM na menový fond pre eurozónu, aby sa nezmenil na Európu dvoch rýchlostí. Nož, E, nie sú dve rýchlosti e, spojené s účasťou krajín, ktoré nepatria do eurozóny, takže na základe e, zmien zlomov musíme spraviť zmeny. Všetky národné parlamenty sú si vedomé to, že sa musí zaoberať Európskym menovým fondom, pretože len oni môžu taký veľk, takú veľkú inštitúciu ako Európsky menový fond, ktorého objem ktorý niekoľko následne prekročí rozpočet EÚ, e, ktorý by mal e, prebrať funkciu ESM. No a kto ho chce nejak potajomky zakotviť v sekundárnom práve, e, tak prehrá voľby v roku 2019. Občania v Európe už neakceptujú takýto postup a ja si nedokážem predstaviť, že národné parlamenty by to akceptovali. Ja môžem hovoriť len za nemecký parlament. My v každom prípade si nenecháme vziať aktívnu spolúčasť. Po druhé, nádej Európskej komisie, že členské štáty ochotne odovzdajú kompetencie, rozhodovacie kompetencie EÚ a namiesto toho budú sa, sa uspokoja s nárokom nejakú zodpovednosť, to je nezmysel, pretože všetky práva a povinnosti sú prepojené a boli dané k dispozícii pre národné štáty. mimo no, práva EÚ, Nemecko poprvýkrát v oktobri 2017 vyjadrilo súhlas s tým, že ESM malo byť takou záverečnou poistkou pre Európsky záchranný fond. Eh, no, riziko a ručenie aj v prípade menového fondu musia byť spojené. A, pre, a v konečnom dôsledku vždy ručia členské štáty a preto členské štáty a národné parlamenty aj naďalej musia mať poslednú kontrolu nad prostriedkami splatenými do Európskeho menového fondu. V Nemecku je situácia ešte osobitná. A, eh, zástupca Nemecka v rade guvernérom ESM eh, je v niektorých prípadoch viazený kvalifikovaným rozhodnutím Európs- eh, nemeckého parlamentu. No a nemecký zástupca v rade guvernérov eh, nemôže prijať rozhodnutie bez predchádzajúcej účasti nemeckého parlamentu. Nemecký ústavný súd toto rozhodnutie potvrdil. No a už aj z ústavnoprávneho hľadiska žiadna e, nemecká vláda a túto súvislosť medzi ESM a národným, národnou legislatívou nemôže ovplyvniť. No a už preto návrh Európskej komisie poskytnutie finančnej pomoci ehm, podmieniť rozhodnutím predsedu Ehm, bez eh, spolu rozhodnutia Rady guvernérov nebude možné. A po tretie, Nemecko nebude brzdiť eh, zmenu SM na Európsky menový fond. Vidíme v tom šancu Európsky menový fond eh, by účinnejšie ako Európska komisia mohol dozerať na rozpočtovú disciplínu a odhalovať chyby. Príkladom by mohli byť konzultácie podľa článku 4 v rámci MMF bude dozoru nad programy v členských štátoch, by mohol, to mohlo nahradiť terajšiu trojku v členských štátoch. Európsky menový fond na to však musí byť nezávislou európskou inštitúciou, nemôže spadať pod komisiu, ale musí byť vedľa nej, tak ako Európska centrálna banka, alebo Európska investičná banka. A len takáto nezávislá inštitúcia e, môže zodpovedať za dohľad nad rozpočtom a vplývať na národné parlamenty. Rozhodnutie musí na záver prijať Európska rada, ale v prípade takejto konštrukcie by bolo minimálne jasné, e, kde končí nezávislá analýza a kde začína politický súhlas. Ďakujem pekne. Благодаря, господин Бракман. Ďakujeme pekne, pán Brakman. No a slovo teraz dostane pani Albuquerque, členka poslankyni, členka výboru pre európske záležitosti portugalského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. sete acabou por evoluir e se transformar primeiro numa crise de dívidas soberanas e depois de se transformar. Ďakujem veľmi pekne. No, vidíme, že ekonomická kríza sa zmenila na kultúrnu a sociálnu krízu, postihla eh, silno mnohé členské štáty EÚ, nielen eurozónu. Bola to kríza, ktorá trvala niekoľko rokov a bola to najväčšia kríza od vytvorenia a zavedenia eura a zavedenia eura to posilnilo a prehlbilo ešte niektoré problémy, ktoré existovali od zavedenia eura. My vidíme, že v Európe, aj keď niekedy ide ehm, pomaly, tak eh, sa našli odpovede na prekonanie krízy pomocou inštitúcií, ktoré pomoc poskytli tí, ktorí kritizujú Európu a hovoria, že Európa nedokázala zareagovať, videli v posledných rokoch, že sa urobilo mnohé napriek problémov, ktorých sme už počuli. Existovali mnohé politické vízie. No a dá sa to tiež preniesť na víziu Európskej únie. Samozrejme, a dalo by sa dosiahnuť viac, ak by sme konali rýchlejšie, ale ešte treba stále veľa urobiť. No a riešenia, ktoré sa našli, musia byť trvalé komisia. predkladá návrhy a lídry si musia stanoviť jasné ciele a časové harmonogramy, aby sme videli, či sú dodržiavané alebo nie. Ale minimálne musí na to existovať politická vôľa. Európska únia je založená na pravidlách, inštitúciách a hlavne čo sa čo ide o, keď je demokratickú zodpovednosť voči občanom. Dnes hovoríme o zmene Európskeho stabilizačného mechanizmu na menový fond, bez ohľadu na to, ako sa už bude volať, ale je o to, aby sme vytvorili podporný mechanizmus, ktorý v období krízy sa spustí, bude stabilný, robustný a jednoducho sa bude dať kontrolovať a budú ho môcť kontrolovať tí, ktorí zastupujú európskych občanov. Ja by som rada poukázala aj na to, aké nové kompetencie existujú. Backstop, záchranný fond, to je veľmi dôležité, aby bola skompletizovaná banková únia, aj keď to nie je to je jediné, čo chýba v bankovej únii, keď ide o priblíženie štátov a bank, aj čo, sa, čo sa týka charakteru, ktoré môžu mať veľmi ďaleko siahle následky, no banková únia, vidíme, že existujú mnohé problémy, a riziko treba distribuovať a, a tým znížiť. A ďalej rôzne nástroje umožňujú prerozdeliť rizika. Existujú rozhodnutia, ktoré sa príjmajú na centrálnej úrovni. A náklady znášajú daňoví poplatníci a to je problém, ktorý treba prekonať. Ďalej vytvorenie menového fondu s tou podporou, pomocou backstop, to je veľmi dôležitý nástroj. Treba si stanovať jasný časový rámec pri eh, zriadovaní jednotného systému zabezpečenia vkladov v roku 2011-2013. Sme to začali poprvýkrát, ale zatiaľ sme nevideli, alebo teda nedosiahli všetko, aj keď eh, už mnohé sa nám podarilo dosiahnuť a, a dúfam, že netreba, aby začala nová kríza, na to, aby sa e, skompletizovala banková únia, čo sa týka národných parlamentov, tak myslím, že e, návrh komisie je vyváženým návrhom. Očakáva sa, že Európsky parlament e, bude zohrávať silnejšiu úlohu a bude nás všetky zastupovať. Ja by som však rada pripomenula, že táto úloha, zapojenie občanov, to musí plniť, a to musia plniť aj vlády národných štátov, pretože tie sú povinné zodpovedať sa svojim občanom. A nemôžeme to odsúvať bokom, je to dôležitá úloha. V Európe veľmi často konštatujeme, že národné vlády sa alebo vysvetľujú mnohé veci tým, že rozhodnutie prijala Európska únia. Európsky politici si aj do národných parlamentov, to je veľmi dôležité, aby vytvorila, aby sa priblížila Európska únia občanom, aby sa zblížili európske inštitúcie, národné parlamenty, naši poslanci, ktorí boli demokraticky zvolení, za to zodpovedajú a musia zodpovedať rôznym parlamentom. A ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť a pokrok, um, budú problémy a nemusíme urobiť všetko v našich silách, tak aby sme zabránili tomu, aby sa rovná kríza ešte opakovala. No a nesmieme zabúdať ani na to, že keď pomáhame tým najslabším, tak je to pomoc pre celú Európu. Благодаря ви, госпожо Ďakujeme pekne. Pani Albekarky. No a slovo teraz dostane opäť pán Liberacký, aby ďalej predseda moderoval rozpravu diskusiu. Ďakujem pekne, pani Stojanová. Ja by som vám chcel pripomenúť, eh, ak sa chcete prihlásiť, tak máte takúto rúžovú prihlášku. Vyplňte ju, pošlite ju nám. Teraz sme, v tejto chvíli by som vám chcel pripomenúť, že téma je od Európskeho stabilizačného mechanizmu k Európskemu menovému fondu. Aká by mala byť úloha parlamentov. A Roberto nás už uviedol do problematiky svojim prejavom. Boli tu dve reakcie. Jedna reakcia pána Bretmana a pani Albuquerque. Ja mám dojem, že momentálne hovorí hlavne o tom, ako to urobiť, ak e, čakáme úspech. Takže myslím, že máme dobre pripravený. No a ako prvý rečník slovo dostane pani Fabienne Keller z francúzského parlamentu, podpredsednička výboru. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda e, Liberacký, za to, že ste mi dali slovo. Mám dve také úvahy, ak mi dovolíte ako členka Senátu, výboru pre financie francúzského Senátu. A poprvé, eurozóna e, potrebuje prehlbiť politickú koordináciu e, a hospodárskú ko koordináciu v eurozóne. je predsednička Stojanová e, samozrejme pripomenula, že treba rešpektovať krajiny, ktoré nie sú členskými krajinami eurozóny. A ja by som chcela sa spýtať, či by nebolo lepšie podporiť eh, veľmi jasne eh, vytvorenie rozpočtu eh, pre samostatný rozpočet pre eurozónu na, mm, miesto toho, aby sa vytváral nejaký rozpočtový riadok a položka. A druhá úvaha, vy ste hovorili, pán predseda, že náš, naše zasadnutie sa sústredí na úlohu Eh, národných parlamentov. My sme veľmi radi, že sa tu stretávame s europoslancami. Pre mňa je to už tretí krát, že sa zúčastňujem toto stretnutia, ale by som bol rada, aby sme sa stretávali ešte častejšie, pretože koordinácia je nevyhnutná medzi eh, národnými hospodárskymi politikami a európskou úrovňou. A dôležitá je tiež otázka obhajoby, obrany, vysvetľovania európskej politiky, tak ako povedala pani Albuquerque, totiž, že všetci musíme e, vzdelať európsku stratégiu. No a ja som preto za vytvorenie e, parlamentu pre eurozónu. Žiadni noví poslanci, ale delegácie, tak ako sme sa stretli v tejto formácii, členovia národných parlamentov a europoslanci. No a ako bývalá primátorka Štrasburgu, by som mm, bola rada, aby sa zasadnutia e, tieto, tejto, tejto inštitúcie novej uskutočňovali v hlavnom meste Európy, hlavnom meste, parlamentom meste Európy, Štrasburgu. E, ďakujem pekne e, za takéto jasné vyjadrenie. Myslím, že to je dobré východisko. Ďalším rečníkom je pani Margarita Marous z Portugalského národného zhromaždenia, podpredsednička výboru pre uh, európske záležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja predrečníčka položila otázku ktoré nebudeme môcť, ktoré nebudeme môcť prediskutovať za dve minúty. Ja však chcem povedať dve veci celkom jasne. Poprvé, lepšia koordinácia v eurozóne je potrebná a nevyhnutná. Ide o hospodárskú správu a riadenie. A musí byť demokratická s demokratickou kontrolou. A to je naše východisko. Hm, pre úvahy na zmenu Európskeho stabilizačného mechanizmu na Európsky menový fond. Tieto demokratické štruktúry a demokratická kontrola musí byť radená. No a to je dôležité, aby zmena ESM na Európsky menový fond, EMF, prebehla v lánci zmluv Európskej únii pri rešpektovaní práva EÚ. V tomto zmysle by som rada podporila návrh pána Gualtieriho ako výboru pre hospodárske záležitosti. Rada by som tiež podporila návrh pána Brakmana. Ide o to, aby sme vytvorili robustný mechanizmus, ktorý bude flexibilný, ktorý však v rámci, ktorý musí vychádzať z európskeho práva, nemôžeme vytvárať nové mm, zmluvy. Ďakujem pekne. Pekne. Slovo teraz je Dimitrios Papadimulis, podpredseda parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že návrh komisie zmeniť Európsky mechanizmus stability na Európsky menový fond, je krok správnym smerom. Ja súhlasím s pripomienkami predsedu výboru pre hospodárske záležitosti v Európskom parlamente, pána Gualtieriho, že potrebujeme posilniť demokratickú zodpovednosť a úlohu európskych euro, národných parlamentov, čo sa týka kontroly týchto aktivít. Ja nesúhlasím s tým, čo povedal pán Brackman a s jeho pripomienkami, pretože si myslím, že skúsenosti ukazujú a naučili nás, že musíme prijať krok pred pán Brackman. Keď kríza zasiahla Európu, a portugalskí kolegovia to povedali, tak Európska únia nemala mechanizmus na to, aby zareagovala a vytvorila nové mechanizmy ako ESM. A pred ESM sme mali IFSF, No a situácia teraz sa upokojila a my musíme sa pripraviť na ďalšiu krízu a musíme posilniť e, metódu spoločenstva, pretože medzivládny prístup sám o sebe ukázal, že nie je dostatočne flexibilný a príliš byrokratický a nechráni nás pred budúcimi krízami. Je potrebné toho urobiť viac. Samozrejme, že národné parlamenty musia zohrávať svoju úlohu, ale v prvom rade treba posilniť úlohu Európskeho parlamentu, ktorý volia európsky občania. Je potrebné, aby sme docelili bankovú úniu, ako aj hospodárskú úniu a menovú úniu. Pre Európu nie je dobré, aby tretí pilier Európskej únie čiže európsky eh, systém eh, bankových zábezpek, eh, nebol zablokovaný niekoľkými vládami. Pred, komisia to už narobila pred rokmi a v tejto chvíli to blokuje Holandsko a Nemecko na úrovni rady. Nie je možné, aby v Európe sme e, rástli iba v tých sférach, kde sa to hodí nadnárodným spoločnostiam, veľkým podnikom či veľkým krajinám. Avšak na druhej strane fungovali veľmi pomaličky, pokiaľ ide o otázky kohézie, o otázky transparentnosti. Verím, že takéto stretnutia práve pomôžu tomu, aby sme docelili viac Európy a lepšiu Európu. Ďalší rečník, pán Krejpen Bartolo z Malty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade by som chcel povedať, že to, že EÚ bude mať takýto fond a zvažuje vôbec vytvorenie takéhoto fondu, je pozitívnym krokom vpred, ktorý vítame Keby sme mali niečo takéto k dispozícii počas finančnej krázy, krízy, možno by sme ju zvládli rýchlejšie a lepšie. Je dobré mať takéto fondy, keď udrie kríza. A domnievam sa, že v EÚ musíme byť pripravení, pokiaľ by prišla ďalšia kríza v budúcnosti. Mám dve pripomienky. V prvom rade ide o samotný názov tohto fondu. Nemyslím si, že by sa to malo nazývať Európsky menový fond Myslím si, že to je trošku zavázajúce, pretože funkcia tohto fondu sa bude líšiť od toho, čo si spájame s Medzinárodným menovým fondom. Takže možno by bolo vhodné, aby sme vybrali iné meno. No a dôležitejšia vec, e, naša krajina je jedno z najmenších krajín eurozóny, aj keď hospodársky sme na tom lepšie než oveľa väčšie krajiny. My v rámci našej malskej vlády sa domnievame, že je zásadné, aby sme zachovali aktuálnu formu správy ESM, čiže jednohlasnosť, jednohlasné hlasovanie by malo byť zachované. Jednomyselné hlasovanie taktiež. Je tu tento EMF, nazývame ho tak, teda by malo byť e, prediskutované e, viac do hĺbky, aby sme naozaj pochopili, aké sú implikácie toho možného backstopu, možného zabezpečujúceho mechanizmu. Ďakujem veľmi pekne všetkým vám za naozaj e, e, adekvátne dodržiavanie rečníckého času. A teraz pán Peter Nancik, člen e, výboru pre európske záležitosti z Holandska. A ešte by som vás chcel poprosiť, aby ste zdvihli ruku, kým začnete rozprávať, aby vás videl aj kameraman. Ďakujem, pán predseda. A som vďačný aj kolegom za mnohé veľmi hodnotné pripomienky. Rád by som dodal e, e, pánovi Brakmanovi e, pár ďalších myšlienok. Naozaj jeho prejav plne podporujem. No, pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Dombrovský ráno, hovoril že kompletná hospodárska menová únia môže fungovať iba pokiaľ bude demokratická. Myslím si, že má pravdu. 26 parlamentov sa pripojilo k iniciatíve holandského parlamentu podpísať vyhlásenie a list Rade ministrov a predsedovi Euroskupiny, aby sme, zabezpečili, aby sme sa uistili, že dokumenty Euroskupiny a Rady eh, boli k dispozícii, pretože v tejto chvíli nedokážeme sledovať, ako sa vytvárajú zákony ako dochádza k rozhodovaniu na úrovni Euroskupiny. Verím, že budeme naďalej spoločne e, bojovať, pretože pokiaľ máme príjmať nejaké rozhodnutia, musíme byť schopní e, roz, e, pardon, kontrolovať rozhodnutia, najmä pokiaľ tieto sa týkajú stoviek miliónov, miliard eur. A taktiež si robím starosti o ohromné riziko, ktoré na seba prevzala Európska centrálna banka tým, že kúpila 2500 triliónov vládnych dlhopisov. Určite ste si všimli, že 6 rokov rastieme, ale táto politika stále pretrváva a je to nebezpečné. Pokiaľ si teraz myslíme, že môžeme krízu vyriešiť tým, že urobíme e, viac a viac e, núdzových fondov, ktoré sa budú využívať a ktoré, sa, ktoré bude veľmi náročné splatiť, a ktoré ešte zhoršia v konečnom dôsledku krízu, tak podľa mňa to je nesprávna cesta. Prosím vás, e, ubezpečme sa, že vytvárame také inštitúcie, ktoré e, nezvyšujú systematické rizika v prípade krízy, ale ich naopak redukujú. A pokiaľ by sa program Európskej centrálnej banky e, znížil, Myslím, že by to pomohlo. Máme samozrejme k dispozícii financie, ale domnievam sa, že je v prvom rade na zodpovednosti to, ktorého členské štátu, aby si riešil svoje problémy. Ďakujem pekne. A v súlade s pravidlami hry by som chcel teraz e, vyzvať pána Berenta Luka, europoslanca za Nemecko. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem za slovo, pán predseda. Budem hovoriť po nemecky. Ich möchte zu... Ja by som najskôr chcel eh, trochu odporovať eh, kolegom Gualtieromu a Papidomu Moulisovi, pretože uh, oni nespomenuli konštitutívny súvislosť medzi zodpovednosťou a ručením rokov Neviem, prečo sa tomu vyhýbajú, pretože dôležité je to pre fungovanie trhového, trhového hospodárstva. Nemôžeme to ignorovať. Ja som veľmi znepokojený, pretože pán Gualtieri hovoril o tom, aké neužitočné návrhy eh, predkladá akademická obec. Eh, hovorí, že MMF by nemal mať eh, tendenciu na štrukturalizáciu dlhu tam nových prostriedkov. Myslím, že to je dôležité práve. My musíme dávať pozor na to, že MMF bude len vtedy schvalovať finančné prostriedky a úvery, keď e, situácia krajín, o ktorých sa hovorí, je dlhodobo udržateľná. A ak to tak nie je, tak je nevyhnutné, aby sa prijali opatrenia na reštrukturalizáciu dlhu a to musí ísť na úkor veriteľov mm, prípadnej e, tej danej krajiny. A treba tiež zaistiť aby analýzy nepodliehali takým silným politickým vplyvom ako doteraz. Je smiešne, že Medzinárodný menový fond eh, vo svojich analýzach uvádza niečo úplne iné ako Európska komisia. A tu je nevyhnutné na to, aby sme mali nezávislú vedeckú inštitúciu, eh, ktorá bude zodpovedať za analýzy a že táto inštitúcia nebude podliehať politickým tlakom a vplyvom. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz pán Nikolás Manios, predseda Výboru pre sociálne záležitosti e, v Grécku. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, dámy a páni. Aj keď nie som ekonóm, Myslím si, že transformácia ESM na EMF by bola základným by bola milníkom v rámci európskeho projektu. Mohli by sme vďaka tomu riešiť nerovnosti medzi jednotlivými členskými štátmi. Počuli sme, že Európsky hospodársky, e, Európsky menový fond pardon, môže prispieť k dvojrýchlostnej Európe. Neviem, koľko rýchlostí e, či prevodov rýchlostí v Európe v tejto chvíli existuje, ale Každopádne euro za to nemôže. Nejde o to, že máme euro, že, že nie je to, to dôvodno, že máme dvojrychlostnú Európu. E, za to môžu e, uplatňované politiky. Áno, existujú rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj v rámci jednotlivých členských štátov. A práve tieto politiky e, sú kľúčom k riešeniu problémov. Pokiaľ by sme mali EMF, e, ktorý vyplýva z AKI, tak ten e, by samozrejme nemal byť nemal fungovať tak ako, e, ako eh, MMF. Chcem hovoriť konkrétne o Grécku, o skúsenostiach eh, z našej krajiny. MMF, keď sa uplatňovali pravidlá, tak dochádzalo k veľmi veľkému kráteniu, boli tam pracovné reformy a tak ďalej. A čo sa stalo nakoniec? Povedali nám, že tie ich tak povediať, recepty boli zlé, že to nedopadlo dobre, že sa pomýlili. No, takže EÚ naozaj musí e, prijať e, zodpovednosť za svoje činy a umožniť existenciu takých nástrojov, ktoré prispejú k zlepšeniu problémov, či už v členských štátoch alebo na EU úrovni. Ďakujem. Ďalší rečník. Pani Birgit Malzak-Winkemann rozpočtový výbor Bundestag, Nemecko. Jetzt. Okay. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen. Vážený pán predseda, dámy a páni, z pohľadu poslaneckého klubu AFD úvahy o zmene ESM na EMF prekračujú kompetencie EÚ. Okrem toho, podľa rozhodnutia Európskeho, eh, Európskeho teda Nemeckého eh, ústavného súdu, eh, to nepripustné, ak roz, kontrola rozpočtu zásahy alebo kontrola nad národnými rozpočtami Európskeho parlamentu, to je zásah do suverénnych práv a úloh, ktoré spolu vytvárajú identitu, takže kompetencia EÚ bez referenda nemeckého, nemeckých obyvateľov je vylúčená. No a okrem toho, tak ako povedal pán Brackman, článok 352, ktorý slúži ako právny základ, to už je Európsky súdny dvor v roku 96 mm, mal ako obmedzené splnomocnenie, ktorý zakazuje, aby kompetencie Európskeho parlamentu boli rozšírené na národné parlamenty. Okrem toho by som rada poukázala na to, e, že aj z ekonomického pohľadu táto zmena je neprípustná, pretože Nemecká spolková banka e, v januári 2018 z záväzkov iných krajín voči Nemecku má vo výške približne 882 miliard eur. A to trojnásobne prekračuje daňové príjmy a tento stav, pretože vždy neustále sa hovorí o tom, že keď daňová kríza a dlhová kríza je prekonaná, to je vyššie ako v roku 2012. Ja nemôžem ďalej sa venovať celé záležitosti, ale rada by som povedala, že si nesmieme píliť konár a, alebo konár pod sebou. No a rada by som sa tiež spýtala, či e, za rozhodnutí súdov, Nemeckého ústavného súdu a Európskeho súdneho dvora, vláda myslí, že sa dodržiavajú kompetencie všetkých strán. Ďakujem pekne. Thank you very much. Next speaker. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Garieri Paleotti z Talianského senátu. Yes, thanks very much. I think the how... Ďakujem pekne. Otázka pomenovania nového fondu je dosť zásadný problém. Pokiaľ sa pozrieme na návrh komisie a toho, čo tu už zaznelo. Myslím si, že Európsky menový fond nemá menovať novú inštitúciu. Vypočuli sme si aj nemeckého kolegu Brackmana a myslím si, že to EMF je úplne v poriadku. Váš návrh je v princípe proti tomu, čo navrhuje komisia. Vy hovoríte o presune zodpovednosti za krízový management na nový EMF. čo de facto eliminuje aktuálnu úlohu komisie v definícii štrukturálnej rovnováhy a vyvstane tu problém aj z hľadiska implementácie. Takže z tohto hľadiska je jasné, že EMF by sa malo obmedzovať iba na tie, kde hrozí, že strátia prístup na trh. A čo je teda úplne, zrazu je z toho úplne iný návrh. pokiaľ ide o novú funkciu tohto zabezpečovacieho mechanizmu. A potom je tu ešte otázka správy. Nejde až tak o kontrolu zo strany Národného parlamentu. Je však jasné, že v tomto nemeckom návrhu je EMF priamým nástrojom e, e dlžníckých krajín. Čiže z tohto hľadiska je pre mňa naozaj veľmi nejasné, ako to má viesť k lepšej e, miere demokracie v smerom k Európskemu parlamentu a národným parlamentom. Prosím vás, vyjadrite sa, vysvetlite to, pretože naozaj by som chcel pochopiť, e, ako, aký to má súvis. Ďakujem pekne. Zoznam rečníkov e, z národných e, parlamentov bol vyčerpaný, takže ja by som sa chcel, o, chcel by som poprosiť e, panelistov, aby sa vyjadrili k tomu, čo už tu zaznelo, o čom sa hovorilo a o tom, čo si myslia, že by bolo na mieste v tejto chvíli. Robil to Gartieri, máte slovo. Ďakujem. Myslím si, že to bola naozaj dôležitá, užitočná diskusia. Jasne ukazuje, akú pridanú hodnotu majú takéto medziparlamentné diskusie, kde sa stretnú poslanci jednotlivých parlamentov, kde sa konfrontujú jednotlivé kontexty, jednotlivé snahy a činnosti. Chcel by som sa vyjadriť k tomu, čo hovoril pán Brakman, e, aj iní kolegovia zaznamenali, že sa tu tie línie trochu líšia. Myslím si, že mnoho z tých e, rozkolov sú v podstate ne- nedorozumenia. Áno, je tu otázka týkajúca sa úloh. Aké úlohy by mala táto organizácia zastávať? A tu chápem ten, ten rozdiel v názoroch. Pán Bragman navrhuje, aby táto organizácia, aby tento orgán prebral úlohu, ktorú v tejto chvíli vykonáva Európska komisia, ktoré udeluje zmluva, aby teda z hospodárskeho a fiskálneho hľadiska dohliadala nad aktivitami a práve táto časť činnosti komisie, pokiaľ by sa presunula ESM, tak by to úplne inak vyzeralo. Ani z politického hľadiska by to podľa mňa nebolo správne, pretože Európska komisia v tejto chvíli je zodpovedná smerom k rade a k parlamentu. Je to nezávislý orgán, A pokiaľ by tieto činnosti boli presunuté na iný typ orgánu, tak by to úplne inak eh, vyzeralo a vyžadovalo by si to veľkú zmenu. Musel by sa zmeniť článok e, zmluvy, kde sa táto kompetencia prideluje komisii a prideliť zrazu túto právomoc inému orgánu, tak by si to naozaj vyžadovalo kompletnú zmenu zmluvy, referenda v členských štátoch a tak ďalej. Čiže naozaj hovoríme tu o niečom, čo, je, čo neexistuje, čo nie je možné, čiže v princípe buď sa zachová ASM e tak, ako je, alebo sa vy, nejaké medzivládne zmluvy, aby sa tam doplnil backstop, ten zabezpečovací mechanizmus, takže v konečnom dôsledku sa nič nezmení. Ja naozaj si nemyslím, že by si niekto v tejto miestnosti myslel, že by naozaj bolo realistické, dosiahnuť globálnu zmenu z zmluvy. Bez ohľadu na to, či už by sme súhlasili, nesúhlasili, e, vôbec myšlienka presunutia hospodárskeho dohľadu z komisie na tento orgán nie je podľa mňa možná bez zmeny zmluvy. Takže naozaj nemá zmysel o tom ani diskutovať, pretože to nie je reálne. Ale čo musíme riešiť? je tu navýšená miera zodpovednosti na ESM, je tu tá otázka backstopu, je tu možnosť e, zábezpeky bez e, zásahu MMF. V tejto chvíli ESM takéto možnosti má. O čom tu diskutujeme je, že sa tu zmení táto možnosť z možnosti na nutnosť, na, na povinnosť. Myslím si, že je to pozitívna... Že, ne, nemyslím si, že to je po, pozitívna zmena, pretože vyvíja vyšší tlak na trhy, pokiaľ je to povinnosť. Pokiaľ je to však možnosť, tak to je lepšie, je to rozumnejšie, tá situácia je zvládnutelnejšia. Sú tu ďalšie miesta, kde sa na to treba pozrieť. Prečo sa to treba, prečo sa treba riadiť článkom 352 a nie medzivládne? Pán Bragman, vy ste povedali, že je potrebné zaangažovať do rozhodovacieho procesu všetky členské štáty, vrátane členských štátov, ktoré nie sú v eurozóne presne toto sa uvádza aj v 352. Tam je jednomyselné schválenie všetkými 28 členskými štátmi. Takže podľa mňa to už je teraz ošetrené v, v, v rámci postupu na základe článku 352. Ako správne uvádzate, národné parlamenty, pokiaľ e, ktoré robia súčinnosti s vládou, by mali mať silnejšiu úlohu než Európsky parlament. A presne to je aj uvedené v návrhu komisie, pretože v, te, v tejto chvíli napríklad v Nemecku e, zostane zachované. Tam nedostáva vôbec k žiadnej zmene, pokiaľ ide o návrhy Európskej komisie. Komisia však doplňa ešte navyše zodpovednosť alebo respektíve to, že sa, že sa musia orgány zodpovedať aj e, národným parlamentom. Čiže už to nebude len na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj vy, členovia národných parlamentov, budete môcť kontrolovať ESM, čiže ich, ich riaditeľa, čiže nielen nášho ministra, ale pána Regliho a budete mať možnosť to riešiť na úrovni národných parlamentov. Budete môcť diskutovať o správach ESM, čiže komisia nechce nič odstrániť z aktuálnych právomocí národných parlamentov. Naopak, chce tam pridať ďalšiu právomoc, aby naozaj ESM sa muselo zodpovedať tiež e, národným parlamentom. A nielen e, zastupcovi vášho členského štátu. Myslím si, že to je veľmi dobré a myslím si, že by sa to malo diskutovať s pánom Reglingom. E, mali by byť vypočutia na, o úlohe ESM. A myslím si, že naozaj si všetci myslíme to isté, že si rozumieme, ale občas dochádza e, k nedorozumeniam. Nie je tam veľa naozajstných rozkolov. Ja už som spomínal, že podporujem E, integráciu do týchto častí do zmluvy. Je dôležité, aby e, mali rozhodovaciu právomoc aj národné parlamenty, pretože aj oni prispievajú do ESM. Hovorili ste mnohí o nezávislosti, čo je dôležité aj pre Európsku centrálnu banku. To je veľmi dôležitá inštitúcia. Menová, politi- e, menová politika je zásadná. Hovorili sme tu o jej cieľoch, čo však nemá nič dočinenia s ESM a transformáciou tohto mechanizmu na EMF. Je pravda, že ES EM by mohlo prispievať k prehlbeniu EMF, vrátane fiskálnych kapacít, ako hovoril francúzsky kolega. Avšak opäť, toto by bola iba možnosť. Nevyplýva to automaticky z prijatia komisie. Návrh komisie zachováva existujúcu funkciu ESM a backstop. Ostatné prvky sú len ďalšie nové dodatočné možnosti, ktoré by existovali v budúcnosti, ktoré by členské štáty mohli prediskutovať, vetovať a tak ďalej. Čiže e, toto nám nejakým spôsobom nezabráni robiť ďalšie kroky do budúcna. Opäť tí, čo by s tým nesúhlasili, Takže na záver, ako som povedal, návrh komisie k ESM a e MF, eh, táto sa od toho názvu považujem za veľmi vyvážený a myslím si, že eh, si vyžaduje eh, hlboké presudovanie tohto návrhu v rámci právneho, v rámci právneho základu a dospeli sme k zámeru, že je to vyvážený kompromis a naozaj ma prekvapilo, keď som si prečítal program nemeckej koalície, ktorý je, myslím, veľmi jač, jasný aj týmto smerom, a teraz tu počujem úplne inú interpretáciu e, zo strany pána e, Brakmana. Uh, e, takže rád pochopím, čo znamenajú tieto dve vety, ktoré pre mňa boli veľmi pozitívne v uh, koaličnom programe nemeckých politických síl. Uh, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda Roberto Gualtieri. Teraz by som e, rád poprosil pána Norberta Bragmana, aby sa ujal slova. Ďakujem vám pekne za túto príležitosť. E, z diskusie jednoznačne vyplynulo, že sú tu odlišné predstavy toho, aký účel takýto menový fond, alebo akokoľvek ho nazveme, má mať po eh, finančnej kríze a kríze eh, eh, štátnych štátneho zadlženia sme vytvorili systém, ktorý má zabezpečiť, že ak by takéto krízy sa mali opäť rozšíriť v Európe, že by sme boli dostatočne silne chránení. Takáto je dnešná funkcia v zásade tohto ESM. Ale diskusia o účele sa teraz rozširuje o úplne novú úlohu, a teda nie úlohu poistenia, ale makroekonomického e, programu na zabezpečovanie toho, aby nedošlo ku krízam, k zmierňovaniu e, rozdielov, sociálnych rozdielov v Európe a tým by sa vlastne e, tu zabezpečovalo e, rozšírenie úloh aj o to, čo by v podstate mala zabezpečovať normálna politika. To je vlastne cieľ návrhu Európskej komisie a preto treba naň poukázať na tento návrh Eh, ako to už zaznelo, eh, eh, z Francúzska, ak chceme nejakú novú lohu, tak solidárne musíme sa za ňu postaviť a aj ju spoločne financovať. To je aj téma možno pre viadročný finančný rámec alebo iný, inú formu posilnenia príslušných programov, ale nemôžeme poistenie pre zložité prípady E, tým ohroziť, pretože ak by sme to urobili a e, tieto obrovské sumy peňazí, ktoré sú tam e, zabezpečené vrátane teda zaistenia zo strany členských štátov, mohlo by to práve viesť k vyvolaniu nových kríz. A teda E, vlastne by to viedlo k nesprávnej e, ekonomike, nesprávnej politike. Takže týmito prostriedkami, ktoré by sme tu vytvorili, by sme vytvorili e, novú situáciu a na odstranenie ktoré by sme nemali potom potrebné nástroje. Nová koaličná zmluva, keď si ju presne pozriete, hovorí o tom, že práve v tomto bode sa koaliční partnery nezhodli a preto hovoria, že Nehovorí sa tam, že nemecká vláda podporí, že sa má e, to zlúčiť pod e, unijným e, právom a že aktuálne práva sa teda majú zachovať. To je veľmi silné ohraničenie. Znamená to, že v Nemecku ešte budeme potrebovať o tejto oblasti veľa diskutovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Maria Louise Albuquerque ako ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som súhlasila e, s niečím z toho, čo tu zaznelo, zvlášť to, čo povedal pán Gualtieri, tiež si myslím, že návrh komisie je vyvážený. Chápem, že je možné snažiť sa e, vyčítať z neho veci, ktoré tam podľa mňa nie sú, ale môj pocit je, že z časti v tejto diskusii um, sme zaseknutí presne v tom istom bode, kde sme boli v roku 2012 a 2013, že ešte stále sú tu obavy tej istej povahy, ešte stále to isté podozrievanie uh, toho, čo sa môže snažiť komisia. Uh, Nelieči sa, to, nelieči sa to veľmi od toho, čo sme tu mali v predchádzajúcich rokoch a zainteresovanie IMF bolo e, nutnosťou, pretože sme neboli pripravení čeliť kríze a vytvoreniu e, teda úprav, aby sme podporili krajiny, ktoré boli v e, ťažkostiach, ale predsa mali by sme byť schopní to robiť sami. To neznamená, že sa netešíme podpore MF, aj my sme samozrejme členmi. Eh, všetci, čo, sme, čo máme problémy a sme predovšetkým Európania, Takže mali by sme eh, vlastne sa to riešiť v rámci našich inštitúcií, našich zmluv. A ja súhlasím s pánom Gualterim, že je tu nejaké nedorozumenie v tejto téme a nejaké predpojaté názory, rozdiely medzi uh, dlžníkmi a veriteľmi. Hm, je tu ešte stále tá hra vzájomného sa obviňovania. A mojou obavou je, že ak e, naďalej budeme sa pridržiavať týchto predpojatostí, nebudeme sa dostatočne rýchlo hýbať vpred, nepôjdeme dostatočne hlboko v našej snahe zabraniť budúcim krízam. Ako povedal pán Gualtieri, musíme výjsť z možnosti reštrukturalizácie k povinnosti reštrukturalizácie. Vieme, ako e, sa e, vlastne v finančnej oblasti toto samo naplňa. To jednoducho povedie k tomuto výsledku, aj keď ešte máme určité ťažkosti a niektoré krajiny sa stále boria s otázkami e, udržateľnosti je bezosporné, ako ďaleko sme sa dostali, ako sme pokročili a okoľko bezpečnejšiu e, situáciu tu máme než e, teda v porovnaní s pred pár rokmi, ale samozrejme to nestačí. Ak teraz chceme posilňovať inštitucionálny rámec, e, bolo by dobre, keby sme tam dodali nové možnosti zabezpečenia predtým, než vlastne e, to dokončíme, tak tu môžeme mať novú krízu a mohlo by to viesť k Európe dvoch, troch, viacerých rýchlostí. A tieto odlišné rýchlosti by mohli viesť aj k tomu, že niektorí e, budú ponechaní bokom navždy a to je úplne v rozpore s tým, o čo sme sa všetci v posledných rokoch e, snažili, čo sme chceli dosiahnuť. Takže takéto nepochopenie odlišných politických náhľadov samozrejme je dôležité rešpektovať odlišný názor, ale myslím si, že je dôležité mať vyváženejší prístup. Nesnažme sa vidieť v návrhu komisie to, čo tam nie je. Ak áno, tak sa snažme e, veci objasniť. Diskutujme o tom, e, čo je e, zamýšľané týmito slovami. Ja v návrhu komisie Nevidím dôvody pre obavy, ktoré tu zazneli e, zo strany pána Brakmana, ale ak to takto chápe nemecký Bundestag alebo jeho časť, tak možno by sme to mohli vyriešiť tým, že preformulujeme návrh, e, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Otázka demokratickej zodpovednosti, čo je teda hlavnou témou našich diskusí, aj keď máme tendenciu e, vlastne odbočovať. Nezabúdajme v tejto súvislosti že to vlastne predstavuje eh, lepšiu zodpovednosť voči všetkým našim občanom, pretože členovia Európskeho parlamentu sú priamo volení všetkými našimi občanmi. Takže tým sa vytvára a je teraz odpovednosť za stretávanie sa s národnými parlamentmi, za zasielanie správ, eh, odpovedanie na otázky národných eh, parlamentov. Toto všetko zvýši, tieto postupy za to zodpovednosti. Ale opäť ja by som chcela trvať na tom, že je kľúčové, aby národné vlády eh, si eh, tiež osvojili reformy a návrhy, o ktorých sa diskutuje na európskej úrovni, aby ich obhajovali pred svojimi parlamentmi, aby tu bolo jasnejšie prepojenie medzi tým, čo sa navrhlo tu v Bruseli, Frankfurte, Štrásburgu alebo kdekoľvek a tým, čo ľudia vlastne pocitujú, pocitujú v jednotlivých e, krajinách EÚ. Toto je e, kľúčové, nedá sa to zmeniť a chcela by som aj ja apelovať na to, nech už bude akákoľvek forma finálneho, finálnej dohody. Chápem obavy tých, ktorí zasadzujú za eh, naďalej pretrvávanie eh, jednomyselnosti v mnohých oblastiach a my tu chceme vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorý by mohol reagovať. A všetci vieme, že jednomyselnosť v prípade príjmania špecifických rozhodnutí je veľmi silným nástrojom, ktorý môže byť zneužitý. Takže ak sú pravidlá jasne definované, ak celý rámec je akceptovaný všetkým jednomyselne, tak potom musíme mať možnosť vytvoriť inštitúcie, ktoré potrebujú na svoje správne fungovanie potrebnú flexibilitu, aby mohli reagovať prúžne, pretože ak budeme strácať príliš veľa e, času v diskusiách, jednoducho rozhodnutia prídu príliš neskoro. Treba teda, aby sme tu mali e, efektívny nástroj, hovoríme o rýchlosti, tá je veľmi dôležitá pre finančné trhy. Ak nie sme schopní konať rýchlo, tak naše konanie nebude mať ten potrebný pozitívny prínos. E, treba teda definovať tieto pravidlá veľmi, veľmi jasne. Dohodneme sa na nich jednomyselne, ale potom umožníme mechanizmus, e, ktorý, aj keby to bola jedna krajina z nejakých špecifických dôvodov, ktorá by nesúhlasila s témou, o ktorou sa diskutuje, aby bolo možné prijať pozíciu E, ktorá je rozumná, ktorá nepoškodzuje úniu ako celok. Ďakujem veľmi pekne. Pomaly, ale isto sa blížime e, ku koncu. E, chcel by som poznamenať následovné. V prvom rade zamýšľame sa nad veľmi dôležitou témou. Pán predseda Gualtieri a ja sme prijali, myslím, vhodné rozhodnutie. Chceme sa sústrediť na to, aká bude úloha parlamentov, pokiaľ ide o prechod z ESM do EMF. Prvá z toho, že my všetci sa sústredujeme veľmi na to, že rozmýšľame, ako budúcnosť Únia Európy zlepšiť. Bezpečnejšia ekonomika nám leží na srdci, ale e, vidím tu štyri dôležité body, ktoré ste spomenuli. E, potrebujeme vzájomné porozumenie, po druhé, potrebujeme dôveru. Národné parlamenty by mali dôverovať inštitúciám Európskej e, únie My by sme mali e, dôverovať vám, národným parlamentom. Ďalší bod, transparentnosť. Zaznela tu požiadavka, aby sa nič e, nerobilo e, tým kabinetným spôsobom, aby sa neprijali netransparentné rozhodnutia. A napokon efektívnosť potrebujeme efektívne dosahovať želané výsledky ak budeme efektívni, budeme môcť očakávať, že naša budúcna, budúca diskusia bude e, pokračovať. Potrebujeme to zabezpečiť inkluzívny charakter našich diskusí. Chceme vyzvať naozaj všetkých, ktorí sú schopní, e, e, ochotní, aby prispeli k tejto diskusii o lepšej Európe. Ešte stále je včas a preto nebojte sa e, zapojiť. E, veľmi rád som predsedal e, tejto častej diskusii. Ďakujem predsedovi Robertovi Gualtierimu, pani Marie Louise Albuquerque aj pánovi Norbertovi Brakmanovi za ich príspevok. Ďakujem pani Stojanovej za to, že spolupredsedala tejto časti a chcel by som tiež poďakovať všetkým účastníkom, obzvlášť tým, ktorí prispeli v diskusii a chcem poďakovať nášmu sekretariátu, takisto všetkým um, pracovníkom. A teraz je mi už uh, veľkým potešením, že môžem ohlásiť uh, ďalší bod programu obed. Uh, teším sa na to, že sa stretneme čo chvíľu na spoločnom obede. Ďakujem.